schválenia tohto protokolu nebudú žiadne námietky, tak budeme považovať tieto vymenovania za platné. Pani Angelika Vertman mi oznámila, že vstúpila do Aliancie demokratov a liberálov pre Európu. Výbor pre medzinárodný obchod ospravil text parlamentu prijatý parlamentom, ide odsek 4 rokovacieho poriadku, kde táto oprava sa podľa tohto ustanovenia vyhlasuje ako za prijatú, ak žiadna